Schválené. Pozmenujúci návrh 5066 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že je to tá istá väčšina, takže prijatý. 50, 7 za, proti, zdržali sa. Schválený, tá istá väčšina. 50, 66 za, proti, zdržali sa schválený pozmenujúci návrh 5092 za, pardon, 5067 za, proti, zdržali sa, schválený 5092 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 5093 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 50, 94 za, proti, zdržali sa, zamieta sa Môžeme robiť unblock 95, 6, 7. Takže tieto tri pozmenujúce návrhy, kto je za, proti, zdržali sa, zamietajú sa. 5098 za, proti, zdržali sa. To si overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 50-99 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 51.00 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 50.31 za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnutý, 51.01 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 50-77 za, proti, zdržali sa, overíme si hlasovanie elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamieta sa 51.02 za, proti, zdržali sa Zamieta sa 51-24 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že si to overíme elektronicky. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválený. 51.03 za, proti, stržali sa, zamietnutý. 51.04 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 51.05 za, proti, zdržali sa, schválený, zamietnutý, opravuje sa rečnička, 50.30 za, proti, zdržali sa, schválený, 50.28 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 51.06 za, proti, zdržali sa zamietnutí 50.05 za, proti, zdržali sa schválení 51.25 za, proti, zdržali sa schválení 50.62 za, proti, zdržali sa schválení 51-21 ústn, s ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, zdržali sa zamietnutí 50-65 za, proti, zdržali sa schválení 50-21 za, proti, zdržali sa schválení 50-21 5012 za, proti, zdržali sa, schválený, pardon, zdržali sa, schválený, 5107 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 5025 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, Zamieta sa druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Päťdesiat jedna trinásť za, proti, zdržali sa, schválený. Päťdesiat tridsať tri Kto je za? Proti? A pardon, opravuje sa predsedajúca, áno, prvá časť. Hla, e, e, kto je za prvú časť? Kto je proti? Čo sa stalo? Čo sa deje? Za, prvá časť je zamietnutá, druhá časť za, proti zdržali sa, schválená. pozmeňujúci návrh 50, 34 za, proti, Overíme si hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 5068 za. Proti strežali sa. Zamieta sa. 51,29 za. Proti. strežali sa. Schválený. 51,28 za. Proti. strežali sa. Schválený. 50, 75 za. Proti. strežali sa. Schválený. 50, 79 za, proti, zdržali sa, schválený, 50, 87 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 51,08 za, proti, overíme si hlasovanie elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa. 50, 80 až 50, 58 identické za, proti, zdržali sa, schválený, 50, 01 odpadá, 50, 74 za, proti, zdržali sa, schválený, 50, 59 za, proti, zdržali sa schválení, 50, 73 za, proti, zdržali sa schválení, 50, 81 za, proti, zdržali sa schválení, 50, 06 za, proti, zdržali sa schválení, 50, 60 za, proti, zdržali sa schválení, 5072 za, proti, zdržali sa schválení, 5004 po častiach prvá časť za, proti, zdržali sa schválení, druhá časť za, proti, zdržali sa schválení, 50, 71 po častiach. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválená prvá časť, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 50, 16 za, proti, zdržali sa, schválený. 50, 83 odpada, 50, 70 za, proti, zdržali sa schválení, 50, 08 za, proti, zdržali sa schválení, 51, 30 za, proti, zdržali sa schválení, 50, 84 za, proti, zdržali sa schválení, 50, 09 za, proti, zdržali sa schválení, 51, 31 za, proti, zdržali sa schválení. 51, 32 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, áno, zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh 1. Dávam slovo pani Muniz, ktorá tu musí predložiť opravu. Ďakujem. Máme tu kompromisný návrh spolu s hlasovacím zoznamom. Budem to čítať. To je pozmenujúci návrh o remarks a je tam nasledovné Príslušná časť týchto prostriedkov, minimálne 30 miliónov eur, musia byť výlučne určené na financovanie 5-ročného e, plánu e, na postupné opúšťanie od e, nevhodných spôsobov získovania bavlny na to, aby sme zaviedli vhodnejšie formy podľa potrieb a požiadaviek Európskeho parlamentu vo svojej správe nová stratégia pre Afganistan, e, ktorá bola schválená 16. decembra 2010. Madame Munich, vous devez, euh, je pense, rectifier le montant parce que euh, le montant euh, qui est indiqué sur la liste de vote est erroné. Opraviť sumu, lebo tu na, suma na hlasovacom zozname je chybná. Je to omyl. Áno, áno. Musím to objasniť Čísla, ktoré sú na hlasovacom zozname, sú chybné. Treba ísť do prvej kolónky údajov do commitment. Tam treba stiahnuť trojku. To znamená, že to je suma 5 miliónov 85 tisíc eur a v platbách 18 miliónov. Tak to je veľký rozdiel. Pán Salafranka. EPP súhlasí. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 51.22. Nie. 51.26. Po častiach. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Druhá časť. za? proti, zdržali sa zamietnutí. 51-27 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválený. Teraz prejdeme 50 85 za, proti, zdržali sa, schválený. Ruky sa zvíhajú čoraz menej. 50.07 za, proti, zdržali sa, schválený. 50.63 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 50, 13, 50, 86 za, proti, zdržali sa schválení, 50, 61 za, proti, zdržali sa schválení, 50, 64 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 5014 a 5078 za, proti, zdržali sa schválení, 5069 za, proti, zdržali sa prijatí, 5038 za, proti. Budeme robiť unblock. Chcel som len objasniť, že tento, po, tieto pozmeňujúce návrhy všetky vlastne majú ešte ústny pozmeňujúci návrh, ktoré obsahujú teda tú zvýšenú sumu. Alors, on va faire un bloc de 50-38, tous les amendements de M. Galtieri. Oui, okay. Jusque 50-49, ça vous convient Donc,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 to bolo posledné hlasovanie a nemáme tu záverečné hlasovanie. Skončili sme hlasovanie. Ja vám ďakujem a ďakujem aj pani Munis. Budúca schôdza výboru sa bude konať 6. septembra a budeme mať výmenu názorov s prezidentom Kosova. Ďakujem vám za trpezlivosť. est-ce que les coordinateurs peuvent rester dans la salle? Môžu koordinátori zostať v miestnosti, budeme mať malé zasadnutie koordinátorov.